schválená. Chcem vám ešte povedať, že Daniel Verela z Reskarpenia sa zriekol svojho mandátu európskeho poslancu a je to od 10. marca, čiže od včerajška platný. Podľa 4. článku oznamujem, že jeho kreslo je voľné. A teraz sa dostávame k ústnym otázkam.